budeme pokračovať voľbou podpredsedu parlamentu. Dámy a páni, kolegovia, začíname s voľbou podpredsedu Európskeho parlamentu. Mohol by som poprosiť každého, aby už zaujal svoje miesto. Colleagues,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 súlade s ustanovením článkov 13, 15 a 18 eh, nášho rokovacieho poriadku pristúpime teraz eh, k voľbe podpredsedu Európskeho parlamentu. Jak państwo viete, tak ako všetci poslanci vedia, jeden z našich kolegov, ktorý byl 11 podpredsedom Európskeho parlamentu, bol zvolený do Národného parlamentu a um, bude vlastne vyplniť funkcie predsedu toho Národného parlamentu. To je kolega Pál Schmidt. A pre, preto musíme zvoliť nového podpredsedu. Dostali sme nasledovné kandidatúry kolega Láslo Tokeš. Kandidát mi bol mi oficiálne oznámen, oznámil, že e, súhlasí s kandidatúrou. A keďže máme jediného kandidáta, navrhujem, aby bol zvolený aklamačne a to v súlade s článkom 13 odsek 1 rokovacieho par- poriadku parlamentu. E, ďakujem bardzo. Ale... Ďakujem pekne, ale chcel by som sa ešte spýtať, či nikto nemá voči tomuto navrhu nejaké námietky, pretože to je moja povinnosť, ktorá vyplýva z rokovacieho poriadku. Bardzo proszę, kolega. Prosil by som, pán kolega, prosím, aby ste e, sa ujali slova. Dámy a páni, dnes po prvýkrát e, som sa hambím za to, že som členom Európskeho parlamentu. Je prvýkrát, kedy e, človek, e, ktorý odmieta mierovú trianonskú dohodu, je zvolený na takúto veľkú pozíciu v Európe, vysokú pozíciu v Európe. Ja by som chcel vyjadriť protest. Rečník je prerušený pán predsedom. Pán, pán predsedom, pred, predseda, my sme tu všetci, za, ktorí podporujeme vš- veľkorysý projekt zjednodušitenej Európy. Predseda, dobre, tak e, tento kolega nesúhlasí s touto voľbou, preto budeme, e, zabezpečíme formálne hlasovanie formálne hlasovanie a teda um, prosím pek vás všetkých, aby ste hlasovali. Budeme hlasovať elektronicky. Prosím, aby ste si pripravili kartičky a vložili kartičky príslušným spôsobom. Potom, keď sa otvorí hlasovanie, nech sa páči, aj vy máte poznámku. Herr Präsident, Pán predseda, dostali sme informáciu, že kandidát by chcel najskôr predniesť vyhlásenie. Možno máme nesprávnu informáciu, ale ak kandidát chce predniesť vyhlásenie, myslím si, že by ste mu mali dať slovo. No, kandidát by nám chcel povedať niekoľko slov. Nech sa páči, máte slovo. Bardzo proszę. Eh, prezident, dear colleagues, Pán predseda, vážení kolegovia, pripravil som si krátke vyhlásenie na dnešok. Dovolte, aby som ho prečítal. Je to veľkou cťou pre mňa byť e, vymenovaný za podpredsedu Európskeho parlamentu s podporou EPP. E, bola to podobná čest e, prijať najvyššie ocenenie Rumunska Rad hviezdy v decembri 2009 v rámci pripomenutia výročia, 20. výročia pádu eh, komunistickej diktatúry v Rumunsku. Pred 20 rokmi eh, ľudia s rôznym ich etrickým pozadím a rôznymi náboženstvami v Temešvári našli dostatok odvahy, aby podnikli rovnaké riziko a postavili sa proti režimu, režimu Čaučeska. Ehm, keď si predstavím tú scénu z tých 20 rokov, tak ehm, ešte viac sa snažím zastupovať svoju krajinu a bojovať e, za slobodu a náboženské práva a práva menšín, zatiaľ čo zároveň som zaviazaný európskym a kresťanským hodnotám. Naďalej e, sa zavezujem, že budem podporovať európsku integráciu bývalých komunistických krajín stredného, strednej a východnej Európy, osobitne krajiny, kde sa vyskytujú, vyskytuje maďarská menšina v Rumunsku, ktorú zastupujem ako člen EPP. E, naplňa ma tou radosťou byť členom Európskeho parlamentu v období po vstupe Lisabonskej zmluvy do platnosti, ktorá prináša nový začiatok histórii zjednotenej Európy. Ďakujem pekne pánovi kolegovi za toto vyhlásenie. Cení poslanci, budeme teda hlasovať elektronicky po otvorení hlasovania potom budú k dispozícii následovné informácie, e, na, aby ste mohli hlasovať pre kandidáta, prospech kandidáta, musíte stlačiť tlačítko plus. Samozrejme, že sa môžete aj zdržať hlasovania. To je tlačítko 0, ako dobre viete, preto všetko je veľmi jednoduché. Takže v súlade s článkom 15 rokovacieho poriadku bude zvolený kandidát, pokiaľ získa väčšinu všetkých hlasov, to znamená, že budeme počítať len hlasy, ktoré sú za. Takže zatváram hlasovanie teraz. 10 e, sekúnd. Ešte 10 sekúnd, e, tak aby ste si to mohli dobre rozmyslieť.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 I e, proszę Państwa, proszę o uwagę. Prosím vás pekne, e, prosím o pozornosť. E, ako viete, toto je hlasovanie, ktoré je tajné hlasovanie. Takže prosím, aby ste stlačili tlačítko plus, keď hlasujete za alebo keď sa zdržujete tlačítko 0 alebo tlačítko minus, keď ste proti. Týmto spôsobom bude váš hlas zaregistrovaný. Takže takto hlasujeme vždy o osobných otázkach. Takže prosím, aby ste stisli príslušné tlačítko. Please check it, what is... Kolego, proszę bardzo. Nech sa páči, pán kolega, máte slovo. Monsieur le Président, excusez-moi. Prepašte, pán predseda, ja som asi jediný, ale ja vôbec neviem, ako sa vyjadriť. Mám tu e, jednotku, nulu, krížik, neviem, ako hlasovať. Áno, nie, vzdržanie sa. Takže bolo by dobre jasne to vysvetliť. Ďakujem. E, ešte można, Ešte hlasujeme za... To znamená ešte raz, keď hlasujete za, musíte kurzor presunúť na hlasovanie plus, na znamienko plus. A keď hlasujeme proti, musíte ten kurzor, kurzor presunúť na minusku. A keď sa zdržíte, tak kurzor musí ísť na nulu. Well, we should repeat it. impossible? We do that personally. We haven't announced We can close the vote.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 Pán predseda, pri všetkej skromnosti by som si dovolil položiť vám otázku. Máte tam hore celkom slušný počet dobre platených kolegov, ktorí určite vám teraz vedia poradiť pri zodpovedaní následnej otázky. Na obrazovke mám meno Tökeš. Ďakujem pekne. Takže potom v, tom, v tej mojej mašinke sú tri gombiky. A pri menovitom hlasovaní sa tieto stláčajú. Prvý je áno, druhý je zdržanie, teda stredný je zdržanie a tretí nie. Je to tak? Znamená to, Znamená to, že Tí, ktorí chcú hlasovať za pána Tökeša, stlačia to áno. Tí, ktorí nechcú hlasovať za, budú stlačať nie. A ktorí sa chcú zdržať ako tí moje v skupine, zdržia, teda stlačia ten stredný gombík na zdržanie. Áno, ďakujem pekne. Áno, áno, prosím. tak to hovorí pán predseda. Ja som presne takto pred chvíľkou vám povedal, že tí, ktorí chcú hlasovať e, e za, tí stlačia za tí, ktorí sú proti, tí slančia nie. A tí, ktorí sú, tí, ktorí sa z, z, sa zdržia, tak tí idú na nulu. Kolega ma głos, proszę bardzo. Monsieur le Président, excusez-moi prepačte, pán predseda, ale opätovne vystúpim na základe Mar- otázky Martina Šulca na, vašej, na základe veľmi jasnej odpovede, ktorá je ale v rozpore s tým, čo mi povedali služby parlamentu. Tí mi povedali, že e, e, môžem hlasovať áno alebo zdržať sa, ale nie, nie. E, takže mi to vôbec nie je jasné. Ja sa ospravedlím, že takto musím vystúpiť, ale pokúsme sa o nejakú koherentnosť a ďakujem veľmi pekne za veľmi jasnú odpoveď, pán predseda. E, odpoveď jasná je taká. Odpoveď jasná je nasledujúca že my reagujeme v tomto hlasovaní len na hlasovanie za a hlasovanie proti a zdržal sa. Tie sa spočítavajú spoločne a tí, čo sa zdržali a proti, tie sa zdlčujú. Čiže spočítajú sa teda hlasy, ktoré e, sú za, čiže keď e, budeme hovoriť e, proti alebo sme sa zdržali, to je, výsledok je rovnaký v tomto prípade. Čiže opakujem ešte raz to ten sam rezultat. Głosujemy. Čiže o to ide, keď chcete, keď tí, čo sú za, to je hlasujeme plusko a keď sa zdržíte alebo hlasujete proti, tie, výsledok je rovnaký, pretože je to jednoducho hlas, ktorý nie je za. Také mám v tej chvíli také mám v tej chvíli informácie. Takú som dostal teraz informáciu v tejto chvíli. Państwa, ja teraz, uwaga, E, proszę Państwa, teraz zamkniemy głosowanie bez... Takže prosím vás pekne teraz e, uzavrieme, ukončíme hlasovanie a otvoríme hlasovanie opätovne ešte raz. A ak sú nejaké otázky, môžeme zodpovedať ešte tri otázky. Ak máte otázky, nie viac, len tri otázky, keď máte. E, chcel by som vás teraz poprosiť, aby sme ukončili toto hlasovanie nebudeme počítať hlasy, nič, nebudú sa počítať. Teraz e, toto nebudeme počítať, už to neplatí toto hlasovanie. Teraz môžem zodpovedať tri otázky. Tu sa kolega hlásil, nech sa páči, môžete položiť otázku. Máte otázku? Θεωρώ, katafora para κατάφορα to kanonizmu. Pán predseda, ja si nemyslím, že toto je v súlade s rokovacím poriadkom Európskeho parlamentu a to je neakceptovateľné, kde nemáme jasný výsledok, že kto je za, kto sa zdržal a kto je proti. Ja viem, že teraz používame tieto tlačidlá a tie, e, ktoré sú proti, sa teda nezaznamenávajú, ale my by sme chceli vedieť, že ako presne tí, ktorí hlasovali, e, koľko bolo tých, ktorí sa držali a koľko bolo tých, čo boli proti. A Predseda, ďakujem pekne, pán kolega. Ďalšia otázka na tejto strane, nech sa páči. Uh, pán predseda, určite to nie je za, ide za hranice eh, inteligentnej mysle, že chceme hlasovať za, proti, alebo sa môžeme zdržať. Nie ste schopní to zabezpečiť. Ak nie, tak potom nemôžeme tu hlasovať. Ostatné pytanie, prosím bardzo. Posledné hlas, posledná otázka, nech sa páči. Eh, pán predseda, ja mám takú technickú pripomienku, ktorú by som to chcel oznámiť. U nás eh, ten systém funguje tak, že najprv sa eh, nastavíme na áno a potom, keď sa prejde na nie, tak ešte stále to svieti na modro. Ak chceme dať nie, tak neukazuje to vôbec nič, takže len cez áno sa človek dostane k nie a myslím si, že to technicky nie je predsa dôstojný postup. Proszę Państwa,

Pán predseda. Pokúsme sa trošku upokojiť celý tento postup. Obyčajne je to tak, že podpredsedkynia a podpredsedovia tohto parlamentu sa volia na začiatku legislatívneho obdobia, respektíve uprostred legislatívneho obdobia e, ako zoznam. Ak by sme takto postupovali, kolegyne a kolegovia, tak by ste sa dozvedeli len e, to, že koľko hlasov za dostal kolega, respektíve kolegyňa a z toho vyplýva aj pozad, e, poradie e, členov prezídia. Teraz, keďže kolega odišiel, máme doplnkové voľby jedného podpredsedu. Čiže naozaj je rozhodujúce len to, či má potrebný hlas, potrebný počet hlasov za, aby mohol byť zvolený. Všetko ostatné nie je dôležité. Neodlišuje sa to teda od iných podpredsedov. E, tajné hlasovanie veľmi dobre opísal predseda parlamentu. U mňa to fungovalo vynikajúce bez toho, aby som tu musela stlačať rôzne gombiky. Ja som stlačila ten, ktorý som chcela. Modré svetelko mi zasvietilo. A myslím, že to môžeme všetko ešte raz opakovať pekne všetci spolu. Pán predseda. E, ja się z koleżanką całkowicie zgadzam. Nož ja úplne súhlasím s pani kolegovkou, pani kolegyňou. Takže, milí kolegovia, za chvíľku otvorím hlasovanie. A teda tí, ktorí chcú hlasovať za, stlačia áno. Tí, čo sú proti, tí, alebo sa zdržujú, dajú stlačia tlačítko proti, tak ako sme to hovorili poprvýkrát, tu nie je nič nové, alebo nie je o nič nové. Takže otváram hlasovanie.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 Chciałem pogratulować naszemu koledze. Takže chciałbym by som naszemu kolegowi kolegovi Laslovi Tokiešovi za to, že získal v tomto hlasovaní kvalifikovanú väčšinu, ktorá ho kvalifikuje za predsedu Európskeho parlamentu a želám mu veľa úspechov v výkone tejto funkcie. Pán podpredseda Tökeš, bude 11. podpredsedom Európskeho parlamentu. Well, 331. 331 má slovo. Cartela mea nu a funcționat și votul meu este împotrivă. Jedno zariadenie nefungovalo, teda moje zariadenie nefungovalo, ja, ja som hlasovala proti. Mr. President, I hate to, I hate to, uh, Pán predseda, veľmi nerád to, to ešte preťahujem, toto naše hlasovanie, ale to, čo ste uviedli vo, voš, vo vašich inštrukciách, je, že sa môže hlasovať buď za, alebo sa dá zdržať hlasovania. Záverečný výsledok však ukazuje aj hlasy za, aj hlasy proti, aj toho, kto sa zdržal. Chápem, že mnohí by hlasovali odlišne, ak by vedeli, že majú tieto tri možnosti. Teda rád by som sa opýtal, e, či toto je správny postup, alebo či ten druhý postup je správny, že sú iba dve možnosti. E wszystkie zastrzeżenia odnośnie tego... Ďakujem pekne. Akékoľvek výhrady k tomuto hlasovaniu sa zohľadnia v súlade s riadnym postupom v súlade s výsledkom, ktorý sme práve získali a v súlade s kvalifikovanou väčšinou, ktorú kandidát získal, pán Tökeš sa ujme svoje funkcie predsedu parlamentu po tom, čo bol práve zvolený a všetky výhrady sa riadne zohľadnia. Prosím, ak máte akékoľvek pripomienky alebo stiažnosti, oslovte ma čo najskôr, bude ešte dnes alebo zajtra a budem e, schopný a ochotný vám odpovedať na vaše výhrady. Ďakujem. Uh, Dobrý deň, kolegovia. Ešte nastavíme elektronické zariadenia. To potrvá niekoľko minút. Pán Svoboda, nech sa páči, máte slovo. Vážny pán predsedajúci, ja by som rád oznámil, že v súlade s doterajším hlasovaním máme 789 poslancov a to je prehnané. Dúfam, že budúce hlasovania nebudú ukazovať, že máme v parlamente 789 poslancov. Ja, right, Sir Robert. On Mr. Svoboda's point. K tomu, čo povedal pán Svoboda, ak bude niečo k doplneniu v tejto veci v záveru hlasovania, tak vám to oznámim. Nech sa páči, Sir Robert Atkins. Shout. Mr. President. Pán predsedajúci, to, čo spomenul pán Svoboda, je pravda. Môj priateľ Malcolm Harmer to spočítal. Ak je naozaj tak, že hlasovalo viac poslancov, ako je prítomných, tak naozaj bolo tu 785 alebo možno aj 789 poslancov a to znamená, že toto hlasovanie nemôže byť platné. And, and do, a teraz, pán predsedajúci, musíme zvážiť, a chcem vás vyzvať, aby ste to predniesli okamžite predsedníctvu, potom čo opustíte predsedníckú soličku, zajtra musí prebehnúť opätovné hlasovanie, buď e, formou hlasovacích e, e, hárkov, alebo elektronicky, ale tak, aby systém fungoval. As I said, I'll try and get back to you before the end of this vote. Ešte pred koncom tohto hlasovania sa budem pokúsiť vám odpovedať. Zdá sa, že sú tu nezrovnalosti a to, čo podľa vám svoboda, je pravda. Budeme sa snažiť to vyriešiť čo najskôr. Nechceme to už viac preťahovať. Je potrebné to preveriť, práve sa to preveruje. A hneď ako budeme ide výsledok, oznámim vám ho. Prosím, hlasujme. Prvým bodom na našom programe je správa pani Matery o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii. Predtým, ako budeme hlasovať, dávam slovo spravodajkyni. Nech sa páči, pani Barbara Matera. Ďakujem, pán predsedajúci, vážení kolegovia. V súčasnom kontexte hospodárskej krízy jedna z najväčších ťažkostí, ktoré ktorým čele naše hospodárstva, je nezamestnanosť. E, je to hrozba, ktorá nadobudla obrovské dimenzie e, vo výške 10 v krajinách eurozóny. Európske inštitúcie, najmä Európska komisia, pripravili rozpočet na rok 2011 a zaviedli aj balíček hospodárskych stimulov, v ktorom sú aj financie v rámci Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii. Ja som spravodajkyňou pre túto vec a teraz je potrebné mobilizovať prostriedky z tohto fondu. Domnievam sa, že toto je potrebné, aby sme mobilizovali tieto prostriedky. Je potrebné aby sme uvoľnili tieto prostriedky čo najskôr, tak aby ľudia, e, ktorí pracujú vo firmách, ktorých postihla hospodárska kríza a ktorých sa týka aj presun výroby, aby sme im čo najskôr pomohli. Je potrebné aj propagovať využívanie týchto prostriedkov v členských štátoch a práve o to nám ide. Ďakujem pekne. Teraz hlasujeme, hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. The vote is Končím hlasovanie. Návrh bol schválený 575 hlasov za. Ďalšou správou je to tiež správa pani Matera a hlasujeme opäť menovite. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Aj tento návrh je schválený. Ďalší bod je opäť správa pani Matery a opäť budeme hlasovať menovite. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Aj táto správa bola schválená. Ďalšia správa je tiež správa pani Matera. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Aj táto správa bola schválená. Ďakujeme, pani Matera. Ďalšia správa je správa pána Tremopulosa o transparentnosti v regionálnej politike a jej financovaní. Pred hlasovaním dávam slovo spravodajcovi. Nech sa páči, pán Tremopulos. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážení kolegovia, pán predsedajúci, Zámerom tieto správy o transparentnosti v regionálnej politike a financovaní je v tom, že je dôležité, aby každý, kto získava peniaze z tohto zdroja, mal možnosť, aby sa tieto údaje zverejnili, tak aby občania vedeli, ako sa míňajú európske financie. Je to dôležité na dosiahnutie transparentnosti. Je to správa, ktorú ma poveril výbor pre regionálny rozvoj a týka sa ďalších nariadení e, v oblasti štrukturálnych fondov. E, ďalej sa to týka poskytovania dodatočných informácií a čas zverejňovania e, registrov. Okrem toho sú tam aj záväzné podmienky, ktoré sa týkajú asociačných vzťahov. Politika komisie je predmetom tohto návrhu. Je potrebné, aby komisia veľmi, o mnoho jasnejšie prezentovala um, spôsob, akým sa zverejňujú informácie v rámci Európskej iniciatívy pre transparentnosť je potrebné, aby sme tieto otázky vnímali ako súčasť našich pravidelných rozpočtových previerok. Podľa mňa je dôležité poskytovať eh, riadne informácie a komunikovať s občatmi tak, aby sme dokázali presne identifikovať, aby sme lepšie chápali priebeh eh, a dokázali lepšie zadefinovať možné zneužitia týchto prostriedkov. Je potrebné kontrolovať všetky kroky a všetky časti tejto siete. To by sa malo týkať všetkých papierových dokumentov eh, a taktiež celej dokumentácie. Je to súčasťou asociačnej doložky, ktorá sa týka prepojenia príjemcu a poskytovateľa finančnej pomoci. Rád by som poďakoval tieňovým spravodajcom z ostatných politických skupín za výsledok, ktorý sa nám teraz podarilo predniesť pred Európsky parlament. Ďakujem pekne. A teraz hlasujeme, hlasujeme menovite, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Návrh bol schválený. Ďakujeme pekne, pán Tremopulos. Ďalšia správa je správa pána Kellyho o finančných príspevkoch EÚ do Medzinárodného fondu pre Írsko. Nech sa páči, pán spravodajca má slovo. Viem, že e, kolegovia nemajú radi, keď spravodajcovia vystupujú v tejto chvíli, ale predsa len využijem túto príležitosť e, Eh, je dôležité eh, po rozprave vyjadriť sa v tejto chvíli o tejto eh, správe, pretože Európska únia sa výrazne podiela vo financovaní tohto medzinárodného fondu pre Írsko. Mnohí v Írsku aj mimo Írska si myslia, že je to fond, ktorý financuje predovšetkým Spojené štáty. Isté, že Spojené štáty zahrávajú dôležitú úlohu, ja chcem za to poďakovať a taktiež Kanáde, Austrálii, Novému Zelandu, ale je dôležité podotknúť, že v období po roku 2006 Európska únia financuje 57 e, z tohto fondu a to mnohí nevedia. Isté, že e, to, že sme to nezverejnili, znamená, že to bolo tajomstvom. Ja by som bol rád, keby sme uznali tento podiel Európskej únii v snahe nadviazať e, a obnoviť dialog v Severnom Írsku, ktorý aj napriek zraniteľnosti predsa len pokračuje. Rád by som poďakoval všetkým, ktorí sa podielajú na miery a poriadkov v Severnom Írsku. Sú tam aj extremistické strany, ako napríklad strana, ktorá kedysi pôsobila v Európskom parlamente. Je to strana Jerryho Adamsa, ktorá by nikdy nevidela svetlo sveta. A napriek tomu teraz sa podiela na mierovom procese. Európska únia si musí uvedomiť, že má podiel na tomto procese a ja by som to rád pripomenula, chcel by som rád poďakovať všetkým, ktorí e, sa pričinili o mier v Severnom Mírsku. Dúfam, že tento mier bude naďalej pokračovať. A dúfam, že kolegovia budú hlasovať jednomyselne za toto odporúčanie. A chcem poďakovať všetkým za ich úlohu v mierovom procese v mojej krajine. Ďakujem. You, put... Ďakujeme pekne, pán Kelly. Teraz budeme hlasovať menovite. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Návrh bol schválený. Ďakujeme pekne, pán Kelly. Teraz prejdeme k správe pána Marinesku. Nech sa páči, pán Flurony. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. 150 kolegov e, zmizlo od posledného hlasovania. Mm, neviem, či e, je všetko v poriadku s, s našim zariadením, možno je to klimatizácia, ktorá do toho nejakým spôsobom zasahuje. Nie, nie, nezmizli títo kolegovia. Veľmi jasne vám vysvetlíme, e, čo sa stalo v hlasovaní o pánovi Tokešovi. Nebol to zásah z neba. Správa pána Marineskuho. V prvej časti budeme hlasovať v dvoch častiach. Budeme hlasovať menovite o prvej časti najskôr. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Návrh je schválený. Teraz prejdeme k druhej časti. Opäť menovite otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Aj druhá časť je schválená. Teraz prejdeme k pozmeňovaciemu návrhu číslo 82. Je to v častiach, v troch častiach. Teraz hlasujeme o prvej časti menovite. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Táto bola zamietnutá. Teraz druhá časť. Opäť menovite otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Aj táto časť bola zamietnutá. Teraz tretia časť. E, menovite otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Aj e, táto časť bola zamietnutá. Preto označujem stanovisko rady za schválené v takto pozmenenom zmnení hovorí pán predsedajúci. Ďakujeme pekne pánovi Marinesku. Teraz prejdeme k správe pána Martina. A najskôr máme tu skupinu pozmeňovacích návrhov. Zaznieva hlas z pléna. Nech sa páči, Sir Robert Atkins. Prepáčte, že vás opäť otravujem, ale E, myslím si, že je tam ešte štvrté menovité hlasovanie na ďalšej strane. Was... Máme, e, zdá sa, novú verziu hlasovacieho zoznamu, to podľa ktorej sme hlasovanie o správe pána Marinesku završili. Teraz máme 15 pozmeňovacích návrhov výboru pre ústavné otázky. Hlasujeme o nich spoločne. Kto je za? Nech sa páči, pán Golniš. Prepačte, faktická poznámka. Prezident. Ďakujem, pán predseda. Konštatujem, že na rozdiel od pána Buzeka menej vás nejak zaskočila táto uh, laterna. Uh, sa musím veľmi stručne povedať, že táto správa pána Martina má uh, za cieľ prispôsobiť rokovací poriadok Lisabonskej zmluve a medzi tými textami, o ktorých sme hlasovali, uh, sú texty, ktoré nemajú absolútne žiadny vzťah s Lisabonskou zmluvou a podľa mňa je to v rozpore so všeobecnými princípmi práv, uh, parlamentného práva. Uh, a to je vlastne možnosť pre tých nezaradených zmenovať tiež svojho zástupcu. Myslím si, že to je veľmi vážne, bez toho, aby som No, teda chcel spochybniť eh, takéto eh, právomoci. Myslím si, že naozaj je to v rozpore so všeobecným princípom práva a je to v rozpore s judikátorom Európskeho súdneho dvora. Z tohto dôvodu myslím si, že pán predseda tento pozňovací návrh by mal byť vyradený zo zoznamu eh, tých, o ktorých dnes musíme hlasovať. Ďakujem, pán pek- ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Golniš. Možno si spomínate, že už niekoľko mesiacov som sedela v radoch nezradených poslancov. Ak dovolíte, moje politické názory sú tak odlišné od vašich, že skupina nezradených poslancov nie je riadnou politickou skupinou a nikdy ňou nebude. Teraz 15 pozmeňovacích návrhov výboru pre ústavné otázky. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Pozmeňovací návrh 5 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. Druhá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Teraz pozmeňovací návrh 80, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutý. Pozmeňovací návrh 81, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutý. Pozmeňovací návrh 95, kto je za? proti, zdržali sa, zamietnutý. Pozmeňovací návrh 1, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Pozmeňovací návrh 111, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Pozmeňovací návrh 121, kto je za, proti, zdržali sa, potrebujeme kvalifikovanú väčšinu, tak si to preveríme. Pozmievací návrh 121. Otváram elektronické hlasovanie na preverenie výsledkov hlasovania. The check is closed. Končím hlasovanie. Návrh bol schválený. Teraz eh, hlas, pozmeňujúci návrh 2, eh, ten odpadá. Pozmeňovací návrh 2, hovorí pán predseda, kto je za? Prepačte, prepačte, ten odpadol. Nehlasuje sa o ňom. Pozmeňovací návrh 96, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. Pozmeňovací návrh 82, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. Pozmeňovací návrh 86, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Pozmeňujúci návrh 117, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. 93, kto je za? Pardon, ten odpadá. Pozmeňujúci návrh 97, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 98, kto je za? Proti? Zdržali sa? Preveríme si to. Preverujeme návrh 98. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Návrh bol zamietnutý. Teraz návrh 99. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutý. Pozmeňovací návrh 100. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutý. Návrh 101. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutý. 102. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutý. 103, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutí. 104, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutí. 108, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Preveríme si to. Otváram hlasovanie o 108. Okay, the check is closed. Končím hlasovanie. Návrh bol schválený. Pozmeňovací návrh 83, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 84, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 85, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Teraz prejdeme k návrhu 112. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. We now go to 62 to 60... 62, 64 spoločne. Pardon, tieto vypadávajú. 1, 2, 2, kto je za, kto je proti? Zdržali sa, zamietnuté. 1.05, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 1.06, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Takže, pán Martin, nech sa páči, máte slovo. Sorry, President, I Ospravedlňujem sa, pán predseda, nechcem eh, zdržovať ale predtým, než túto vec uzavrieme, mám ešte dve technické pripomienky, pretože ako viete, tento eh, proces začal minulý november a musíme doplniť ešte nové, nový odkaz, aby sme prepojili to, čo sa udialo v novembri až doteraz, čiže having regard of the decision of 21st November 2009. We had those words. Takže je to technické prepojenie, ako som povedal. A druhá vec, tieto pravidlá by mali vstúpiť do platnosti 1. Eh, decembra 2009. To je jasné, že nemožné a preto by sme mali uplatniť bežné pravidlo 202 lomeno 3, eh, teda vstúpiť do platnosti prvý deň eh, ďalšej čiastkovej schôdze. Ďakujem, pán predseda. Pán Martin, ďakujem veľmi pekne za vašu prácu na tejto aj ďalších veciach a teraz prichádzame k správe pani Jendřejevskej. Eh, mandát na trialógu návrhu na rozpočet na rok 2011. Pozmievací návrh 24, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. Do you really want me to check the that is? No, ale chcete, aby som to preveroval? Teda eh, myslím, že len, myslím, že len je. Takže 1 a 18, menové eh, hlasovanie, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. The roll call is... Končím hlasovanie. Zamietnuté. E, pozmeňovací návrh 19. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 20. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 10. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 2. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 11 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 12 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 13 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 14 oddelené hlasovanie, 3 časti. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Tretia časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 4 a 21, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. To bolo vám jasné. 3, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 17. Oddelené hlasovanie, dve časti. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnuté. 15, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 46, otce 46, kto je za, proti. Nie je to veľmi jasné, takže to si preveríme. 46, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Takže prijaté. Pozmeňovka na 22, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 23 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 24 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 25 za, proti, zdržali sa, prijaté. 26 za. Chcete? Preveríme si 25, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Zamietnuté 387 253, ospravedlňujem sa predsedajúci. A, takže asi by sme mali pomalší a presnejší. Ospravedlňujem sa. 26 za. Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 27 za. Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 62, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 5 a 28, oddelené hlasovanie, dve časti a menovite. Takže otváram hlasovanie k prvej časti. Končím hlasovanie. Zamietnuté 331 proti. E, druhá časť, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. A e, teraz pozmeňovací návrh 629 oddelené hlasovanie, dve časti, menovité hlasovanie. Prvá časť Eh, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Druhá časť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 67 odsek. Kto je za? Proti? Myslím, že to bolo zamietnuté. Preveríme si. 67 otváram hlasovanie. Odsek 67. Check is closed. Koncím hlasovanie. 495 ehm, za, 157 proti, prijaté. Pozmeňovací návrh 7, kto je za? Proti. Zdravím sa. Zamietnuté. Mm, dobre, preveríme si pozmeňovací návrh 7. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 328 za, 36 proti, takže prijaté malou väčšinou. sa na 8. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Dobre, môžeme si preveriť. Osmička, preveríme si. Ja hovorím, že je to zamietnuté, uvidíme. Preveríme, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A mil som sa o 7 hlasov, takže to bolo prijaté. 326 proti 319, ospravedlňujem sa. Pozmeňovací návrh 30, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 9 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 31 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 32 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 33 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Teraz e, návrh uznesenia ako celok v na muzení, menovité hlasovanie, otvorám hlasovanie. Končím hlasovanie. Uh, takže 571 za a blahoželám správodajcovi. Ďalšia vec je správa pána Langena o z, e, uh, trhoch s derivátmi. A dávam hlasovať. Je tu celý rad odsekov. A ospravedlňujem sa, budeme hlasovať oddelenie. Takže 33. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Eh, prijaté 34 za? Proti? Zdržali sa? Prijaté 35 za? Proti? Zdržali sa? Prijaté 36 za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Uh, eh, Úvodné vlastne K. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. A teraz... A ospravedlňujem sa, je tam chyba, takže um, úvodné ostane S. Hm, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. A teraz X. Za, proti, zdržali sa, prijaté. A teraz uh, uznesenie ako celok. Kto je za, proti, zdržali sa, prijaté veľkou väčšinou. Blahoželáme pánovi Langenovi. A teraz máme správu pani Marie Badia i Kučet, internet vecí. A teraz by naozaj mala e, spravodajkynia vystúpiť a vysvetliť, čo ty má na mysli. E, takže máme tu tri pozmeňovacie návrhy, e, ktoré sú spravodajkynie, keď dáme hlasovať, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. A teraz dávam hlasovať o celom návrhu uznesenia. Menovite otváram hlasovanie. The vote is closed. tak končím hlasovanie. Prijaté veľkou väčšinou ďakujem veľmi pekne spravodajkyni. A teraz sa dostávame k správe pána Sosu Wagnera, správa internetu, ďalšie kroky. Najprv budeme hlasovať o odseku 6 v dvoch častiach, oddelené hlasovanie a menovite. Takže otváram hlasovanie k prvej časti. Končím hlasovanie. Prijaté druhá časť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A, takže tiež sme to prijali. A prejdeme na odsek 14. Takisto menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté a prejdeme na odsek 16, e, rozdelené, teda oddelené. Prvá časť, otváram hlasovanie. The vote is... Končím hlasovanie. That is adopted. Prijaté. Now the second part. The vote is open. Druhá časť, otváram hlasovanie. is closed. Končím hlasovanie. That too is adopted. We now move to paragraph 20. Prijaté. Takže odsek 20, kto je za? There's again. Proti. Zdržali sa? Prijaté. 29, e, kto je za? Proti. Zdržali sa? Prijaté. 31, menovité hlasovanie, otvorom hlasovanie. The vote is closed. Končím hlasovanie. Prijaté 34, kto je za? Eh, pardon, 43. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Teraz hlasujeme o celom uznesení. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Ďakujeme, pán Sosa Wagner. A teraz správa Hermana Winklera. Inovačná politika spoločenstva v meniacom sa svete. Odsek 47, dve, eh, pardon, 46, dve časti. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť, eh, za, proti, zdržali sa, prijaté. Teraz eh, odsek 40, nie, celý, celé uznesenie. Celé uznesenie, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Ďakujem, pán Winkler. A teraz e, máme správu Michaela Kašmena. Pokrok pri dosahovaní rozvojových cieľov tisícročia. E, máme tu pozmeňovací návrh 6. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 7. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Tak preveríme. Otváram hlasovanie k pozmeňovaciemu návrhu 2. The check is closed. Končím hlasovanie. Hm. Bolo to zamietnuté. O 6 hlasov. Takže 316 na 322. A odsek 7, oddelené hlasovanie, dve časti. Prvá časť, e, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. The vote is... Končím hlasovanie. Prijaté druhá časť. E, otváram hlasovanie menovité. Končím hlasovanie. Aj to je schválené. A teraz odsek 8. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Dva. A pozmeňovací návrh 3. Ak si to chcete preveriť, dobre, preveríme si. Zatiaľ nám to ide veľmi dobre, pokiaľ ide o čas. Nemajte obavy, takže osmička, odsek 8, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. It was rejected. Three... Bolo to zamietnuté 266 na 368. Pozmeňovací návrh 3, kto je za? Proti? A pardon, toto je menovité hlasovanie. Ospravedlňujem sa, takže chyba. Dobre, takže menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. The roll call is closed. Končím hlasovanie. A je to zamietnuté. A teraz pozmeňovací návrh 4. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 8. Za? Proti? Vyzeralo to prijaté, takže si to preveríme. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 369 proti 263 prijaté. Odsek 21, dve časti, menovité hlasovanie. Prvá časť, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté druhá časť, otváram hlasovanie. A, aha, takže tam nie je menovité hlasovanie, takže druhá časť, kto je za, a druhá časť, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. Odsek 23, oddelené hlasovanie. E, prvá časť, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Druhá časť, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujem na 9. Kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Odsek 25. Kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Dobre, preveríme si. Otváram hlasovanie 25. check is... Končím hlasovanie. Prijaté. Ospravedlňujem sa. 27. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Preveríme si. Takže preverujeme odsek 27. Sekundičku hlasujeme. Končím hlasovanie. Odsek 27 je prijatý. Áno. Pani Weisgerber, nech sa páči. Prepačte, chcela som len povedať, že mne nefungovalo hlasovacie zariadenie a už posledné hlasovanie som nemohla absolvovať, takže poprosím, aby som prišiel technik. Áno. A odsek 42. A 4 časti. Každá časť menovite. Prvá časť otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Druhá časť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Tretia časť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Štvrtá časť. Štvrtá časť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. A teraz hlasujeme pozmeňovací návrh 5. Kto je za? Proti? Zdržali sa? E, prijaté. Odsek 47, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. A e, teraz úvodné E. Kto je za? proti, zdržali sa, zamietnuté. X za, proti, preveríme. Takže písmenou písmeno X, otváram hlasovanie. končím hlasovanie. Prijaté. A teraz o celom uznesení pozvanie nám zmení menovitým hlasovaním. Otváram hlasovanie. A posledné hlasovanie. A ešte potom dám vyhlásenie k tomu. A prepačte, prerušuje sa, pán predseda, ospravedlňujem sa. Who's in favour? The roll call vote. I'm sorry. A ospravedlňujem sa teda. To končím hlasovanie, ospravedlňujem sa. Takže je to za e, uznesenie 353. Blahoželáme pánovi Kašmanovi. I'm sorry, we, we've had... Ospravedlňujem sa, mali sme tu nejaké zmetky. No ale pomaly sa končia ďalšia vec je hlasovanie o posilnenej delegácii na zasadnutie parlamentného výboru Cariforum EU. Kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. A teraz, kolegovia, tí, ktorí si chcú vypočuť e, vysvetlenie hlasovania o pánovi Tokešovi, a, takže hlasovalo 621 poslancov, čiže to sú e, tí, ktorí boli za a ktorí sa zdržali a tí, ktorí boli za, bolo 334. Zdržalo sa 287, ale to sa nepočíta e, ako odovzdané hlasy. Absolutná väčšina je 168. Pán Tokeš získal 334 hlasov, čo je viac než absolútna väčšina tých 168 hlasov. Elektronické hlasovanie sa používa ako alternatíva e, papierovému, e, teda hlasovacím lístkom. A pri hlasovacích lístkoch sa hlasuje len za, nie je tam možnosť hlasovať proti, ako povedala pani Rod Berendt. Takže tí, ktorí nechceli hlasovať za, Ehm, nechávajú prázdne hlasovacie lístky a preto vítam kolegu Tökeša do predsedníctva a vy, e, vysvetlenie hlasovania, nech sa páči. Mr. Lambrinidis has a point of order. Pán Lambrinidis, nech sa páči k rokovaciemu poriadku. President, just to understand, Pán predseda,